Zdá sa, že pán Kazini mierí k nám, takže dajme mu ešte minútku, aby sa k nám pridal. Chcel by som vyslovne dať do zápisnice, že ďakujem pánovi Timotimu Kirkopovi, ktorého som práve stretol a viem, že E, nebolo ľahké, keď včera popoludní e, predsedal hlasovanie. Bolo to trošku komplikovanejšie ako hlasovanie dnes dopoludne, takže výslovná vďaka a poprosím aj do zápisu. Grazie, mi scuso del ritardo, ero in corso la commissione. Ďakujem veľmi pekne. Ja som e, ja som vlastne bol vo výbore AFKO, ktorému predsedám a nemohol som urýchliť práce, preto trošku meškám. Chcel by som vám pripomenúť, že táto schôdza je dôverná, bude vysielaná na internete. Je to spoločné zasadnutie výborov LIBE, AFKO a SEDEM. Je to v súlade s článkom 50 rokovacieho poriadku. A dnes túto schôdzu otváram ja ako predseda výboru AFKO. E, program ste už dostali. Ak nie sú námietky, tak si myslím, že môžeme ho považovať za schválený. Ešte taký malý úvod, skôr ako dáme slovo spravodajcovi, konkrétne predsedovi výboru LIBE. Ako viete, štokholmský program bol oznámený radou skôr, ako bola prijatá Lisabonská e, zmluva a skôr ako vstúpila do platnosti. Ale Európska rada už indikovala, že je potrebné vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, a to je základný problém integrácie európskeho priestoru. A teraz e, by sme tu mali vlastne si pohovoriť o tých svetových výzvach, ktoré, pred ktorými stojí Európska únia, je aplikácia štokholmského programu a ľudské práva. Teda stanovisko a pozície na medzinárodnej úrovni, ale takisto aj opatrenia, ktoré sa príjmajú na rozširovaniu bezpečnosti programy z Tampere 2001 a e, potom ďalší program z 2004. E, e, Odvtedy sa situácia vyvinula, máme novú situáciu, novú úlohu Európskeho parlamentu a myslím si, že to musíme zohľadniť. Európsky parlament sa stal spolulegislátorom, máme tu Európsku komisiu, ktorá má všeobecnú uh, iniciatívnu úlohu, ale Európsky parlament takisto zasahuje aj do, e, do redakcie návrhov. Máme právnu kontrolu, máme chartu základných práv, ktorá sa stala záväznou, teda je to záväzná právna norma, ktorá má rovnakú váhu ako zmluvy a my vieme, čo hovorí Lisabonská E, zmluva o našom pristúpení k tejto dohode o základných ľudských právach. V súčasnosti Európska rada oznámila v súlade s článkom 68 zmluvy o fungovaní Európskej únie e, ochotu le- pripraviť legislatívny a operačný pro- program na priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti a ja si myslím, že novosť tejto funkcie, ktorú získal Európsky parlament, e, si od nás vyžaduje, aby sme venovali mimoriadnú pozornosť e, tým bodom, ktoré som tu uviedol. Chcem pripomenúť, že na pléne e, sme už hovorili s rozličnými správodajcami, ktorí sú poverení prípravou tejto správy. Návrh správy pripravili tri výbory, už bol predložený a veľmi skoro sa k tomu vrátime k prvej spoločnej revízii tejto správy, v rámci čoho budeme musieť vo veľmi obmedzenom krátkom čase e, dosiahnuť definitívne schválenie revízie a aj správy Myslím si, že som túto svoju úvodnú úlohu teraz splnil a dávam slovo ďalším spravodajcom a potom samozrejme ja ako spolu spravodajca uzavriem celú diskusiu. Takže teraz dávam slovo našim kolegom. Ďakujem. Teraz budeme dávať slovo jednotlivým eh, spoluspravodajcom za výboru Avko, Libe a Júri a budeme sa riadiť pravidlami článku 51 rokovacieho poriadku. Nie je to poprvýkrát, čo to robíme. Urobili sme to aj keď sme pripravovali prvý parlamentný program o štokholmskom programe a splnili sme si túto povinnosť. Teraz už máme pokročilú legislatívu, e, ktorá už vlastne je v cieľovej rovinke. Štokholmský program bol prijatý v decembri 2009 počas švédskeho rotačného predsedníctva. To bola taká zvláštna zhoda a zároveň vstúpil do, vstúpila do platnosti aj Lisabonská zmluva, keď sa zo spravodlivosti a bezpečnosti stali európske politiky, ktoré e, sa odteraz spravujú riadným, normálnym e, legislatívnym poriadkom. E, tam sa predkladajú normy, E, ktoré majú upravovať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Je to obrovský krok dopredu, ktorý sme urobili e, pri e, skohezňovaní politickej Európskej únie a teraz tu máme prvú správu. Teraz im nastal okamih, aby sme prehodnotili alebo aby sme vyhodnotili tento program a samozrejme aj kriticky by sa k tomu postavili, aby sme mohli E, potom e, budúci rozvoj e, obohatiť o našu vlastnú kritickú skúsenosť, pokiaľ ide o pokroky, ku ktorým došlo doteraz, za kontrastu s ambíciami, ktoré boli vyhlásené v začiatkoch. Čiže ide to o to, aby sme vyhodnotili, do akej miery sme splnili tento program a zároveň by tu mali oznieť aj návrhy pre budúcnosť. Spomínam si, že v začiatkoch, keď sa vypracovala tá pôvodná správa, na začiatku tohto volebného mandátu sme sformulovali niektoré otázky, ktoré sú tieto, ako sa až do tohto termínu tento program vyvíjal, konkrétne výsledky a po druhé, máme alebo nemáme našu víziu, E, zamerať na nejaký nový program, ktorý by nasledoval po štokholmskom programe? Lebo vieme, že tento štokholmský program je predlžením Hákského programu a ten bol zase predlžením programu Stampere. A tam vlastne boli obsiahnuté vízie, e, ktoré boli odsúhlasené radou, pokiaľ ide o bezpečnosť, spravodlivosť a Teraz sa zmenili e, pravidlá hry a môže tu dôjsť k istým zmenám aj v tom následnom programe pre budúce e, roky. Vypravovali sme, tak, pripra, vypracovali sme taký prvý pokusný program, kde môžeme vniesť mnoho e, vylepšení Zdôrazňujeme tam, že áno, došlo k pokrokom, došlo k pokrokom v procedúrach v oblasti súdnictva, trestného súdnictva, ale veľa v tomto rozvoji súdnej spolupráce v trestnej oblasti je ešte stále závislé od práv podozrivých alebo obžalovaných Mali sme tu pokrok v oblasti e, základných ľudských práv a tam sme hovorili, že Európska, práv, Európska únia ratifikovala chartu ľudských práv. Ale e, ešte celý, celá táto procedúra nie je ani zďaleka uzavretá. E, pre občanov je to niekedy také až deprimujúce. Prebehli rozpravy, pokiaľ ide o základné práva, ale takisto tu vystala dilema z Kodane. Naďalej to voláme kodaňská dilema, lebo vidíme to ako e, predpoklady vstupu do Európskej únie. To znamená, že treba, aby existovala efektívna kontrola demokracie a ľudských práv e, v okamihu, keď niektorá krajina sa stane klubom EÚ. Pokiaľ ide o niektoré údaje, tak sme hovorili o tomto balíčku, ktorý sa skladá z dvoch vecí. Je tu nariadenie a smernica. Ale pre nás je dôležité, aby sme mali stanovené pevné štandardy, ktoré by potom vlastne neboli už odvolateľné. A vidíme potom aj výzvy, ktoré stoja pred nami v oblasti slobodného pohybu osôb, zahraničnej politiky, politiky azylu, a politiky týkajúce sa utečencov, pretože sme videli pokusy e, o isté úpravy e, na hraniciach medzi jednotlivými štátmi, ale občania si cenia to, čo nazývame šengenský priestor. Pokiaľ ide o bezpečnosť, tak sme videli pokroky, ale videli sme aj výzvy, pričom narastá populizmus Populistické hnutia, ktoré chcú rozširovať pocit strachu, úzkosti pred novými hrozbami. A preto aj tu je potrebné vykonať istú reflexiu, aké môžu byť výhody aplikácie štokholmského programu vo vlasti bezpečnosti a zabezpečovania bezpečnosti Európanov. Ale je tu aj základ na formulovanie otázky ohľadne úlohy Európskeho parlamentu a jeho politiky pre budúcnosť v priestore slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, pretože je jasné, že tie predchádzajúce programy sa riadili inter medzivládnou logikou, ktorá už nezodpovedá ani, e, ani e, slovu, ani písmu existujúcich zmluv. lebo Jednoducho žiadny medzivládny program nemôže byť prijatý bez súhlasu Európskeho parlamentu a preto je polutovania hodné, že závery poslednej rady stanovujú právnu bázu a kalendár zo strany rady, istý dokument, e, guidelines pre slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť. A ja čítam teraz závery rady po anglicky. We'll hold a discussion as its June 2014 meeting na svojom zasadnutí v júni 2014 má rada definovať e, usmernenie pre oblasť e, bezpečnosti, spravodlivosti a slobody. V prípravách na to sú nastupujúce predsedníctva vyzvané, aby sa zúčastňovali na týchto procesoch v rámci rady a komisia je tiež prizvaná prispieť k tomuto procesu. No Parlament sa tam nespomína a toto je nepriateľné tak ako sa nemôže ignorovať prístup a pokrok pri zapojovaní, zapájaní národných parlamentov na základe Lisabonskej zmluvy. My predsa vo výbore Libe sme zvolali schôdze medziparlamentnej úrovne so zástupcami národných parlamentov. Všetci boli pozvaní. Všetky národné parlamenty sa tam mohli zúčastniť. A boli tam jednokomorové, dvojkomorové parlamenty a všet, jednotky majú svoju úlohu, ktorú zohrávajú pri implementácii e, legislatívy, ktorá je prijatá v rámci priestoru slobody, e, spravodlivosti a bezpečnosti. Úloha Európskeho parlamentu sa sústreďuje na lisabonizáciu aktov tretieho piliera, tak aby sme tu mali základné delegované akty a implementáciu. A preto úloha, ktorú tu a, a vlastne o ktorej tu teraz hovoríme, tak veľmi stručne tieto úlohy spomeniem. Pokiaľ ide o základné ľudské práva, ľutujeme, že neexistovala dostatočná ambi- ambícia, ktorá by bola na úrovni ambícií Lisabonskej zmluvy. A to je jasné nielen pri kodaňskej dileme, ale aj v ostatných dôležitých oblastiach. Pokiaľ ide o súdnu spoluprácu e, v oblasti občianského a trestného práva je dôležité zdôrazniť vzájomné poznanie a dôveru, pokiaľ ide o procesuálne garancie, pričom pripomíname, že európske trestné právo a aproximácia trestných práv v Európe, tak ako je to stanovené, tam tu máme definíciu trestných činov a sankcie tak, aby sme chránili zdieľané záujmy Európskej únie. To je, to je výsledok a zisk, ktorý je, ktorého význam je naozaj obrovský a nie len symbolický, nie len politický, ale aj praktický. Mali sme tu vnútornú štúdiu o bezpečnosti, ktorá bola schválená v roku 2010, ale je dôležité zdôrazniť policajnú spoluprácu pri obnove Europolu. Túto iniciatívu navrhla komisia, a ktorá ešte nie je e, završená. A potom tu máme otázky spojené s vnútornými hranicami a s politikou víz, voľného pohybu a tak ďalej. Aj tu sme dosiahli významný krok dopredu. Odblokoval sa šenkenský balíček a všetci viete, že to bolo ťažké. Ešte veľa treba urobiť. A Rumunsko a Bulharsko sú zatiaľ ešte vylúčené zo spoločného priestoru, aj keď urobili to, čo je legitímne považované za ich úlohu. V oblasti azylovej politiky došlo k odblokovaniu situácie, to je veľmi dôležitý pokrok v oblasti azylovej politiky a migra- imigrácie a teraz je potrebné túto prácu doplniť národnými parlamentami, aj keď ešte veľká časť toho, čo sa nazýva balíček, e, ešte závisí od iniciatívy komisie. No a na záver chcem ešte zdôrazniť výzvu, ktorou je vzdelávanie, nielen súdne vzdelávanie zástupcov e, prokuratúr, a štátnych zástupcov, ale treba takisto školiť sudcov členských štátov v oblasti európskeho práva, v európskeho súdnictva a európskych, potrebujeme európskych advokátov, e, prokurátorov tak, aby, aby, aby sme dosiahli, aby ovládali vlastne európske právo, lebo to je nevyhnutné pre modus operandi a vnútorné fungovanie v súlade s budúcimi úlohami a rozširovaním e, priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. A stále tu máme ešte len ten prvý návrh tejto správy, ktorá sa tých, týka týchto vecí. E, zúčastňujú sa na tejto parlamentnej práce tri výbory na základe článku 51 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu a my to chceme exemplárnym e, spôsobom naplniť. Ďakujem. Ďakujem, vážený pán e, predseda, za vašu prezentáciu a myslím si, že teraz môžeme dať slovo pánovi Berlingverovi, správodajcovi výboru pre právne záležitosti, aby sme si vypočuli jeho názor. Ja e, vorrei Ďakujem, pán predseda. Pri tejto príležitosti nechcem opakovať už to, čo som povedal, alebo to, čo je napísané v návrhu pracovného materiálu našich troch výborov. Tento materiál ste dostali. Vypracovali sme to v súlade s právomocami našich jednotlivých výborov. Je to výber pre právne záležitosti, druhý pre osobné slobody, spravodlivosť a vnútorné záležitosti a tretí sú ústavné veci. Nemusím to ale opakovať, pokúsim sa povedať to, čo je v jadre tejto iniciatívy a o čo tu ide. Lebo chceme preveriť, Aký pokrok sa dosiahol pri realizácii štokholmského programu, to znamená priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti? A takto by sme chceli vplývať aj na vývoj týchto činností v Európe. V Európe sa totiž rozbehli niektoré iniciatívy, ktoré sa nazývajú Europe európsky priestor Štokholm alebo výskum alebo e, pre ďalšie vzdelávanie. To sú všetko európske priestory a ich programy a takýmto spôsobom môžeme ďalej budovať Európu. A výsledok bol veľmi zaujímavý, pretože mnohé činnosti, pred ktorými stoja jednotlivé štáty, štáty sa teraz hrnuli na európskej úrovni ale praktický výsledok týchto e, iniciatív z politického hľadiska, čo je mimoriadne dôležité, tak zdá sa, že tento praktický výsledok zaostáva za očakávaniami, pretože v spomenutých oblastiach neexistuje dosť Európy, nie je to dostatočná Európa. A ešte stále vidíme tie činnosti, ktoré realizujú jednotlivé členské štáty ale pritom cieľom, aby som sa vrátil k Štokholmu, je dosiahnuť čo najvyššiu mobilitu európskych občanov v európskom výsostnom priestore. A túto a maximálnu mobilitu sme ešte nedosiahli, ale je to právo slovenského občana, ktoré je zakotvené a je to stále zatiaľ viac len na papieri než v reáli. Hovoríme o ďalších normách, o ďalších možnostiach štokholmského programu. A čo tam všetko stojí uvedené a čo sa nás týka ako zúčastnených tu v Európskom parlamente. A to je úloha justície, úloha práva. Tu existuje väzba. A to, čo sa zatiaľ ešte dostatočne nepreskúmalo, je väzba medzi justíciou a dodržiavaním práv a rastom v Európe alebo rastom Európy. Najväčšia dráma Európy v súčasnosti je nedostatočný rast. Ľudia nemajú prácu. Máme dramatickú situáciu, ktorú Európa doteraz ešte nepoznala, nezažila. A zrejme to aj troška podceňujeme a musím začať s mojou vlastou. Z tohto problému sa stáva totiž dráma a začínajú si ľudia uvedomovať, že jedno z podmienok rastu je vzdelanie, výskum a druhá podmienka je fungovanie celkového systému spravodlivosti v Európe, lebo e, rozdrobenosť trhu, rozdrobenosť justície, práva, ktoré upravuje rôzne aktivity, to všetko naozaj nepodporuje vývoj, rozvoj nášho kontinentu. A to znamená, že náš svetadiel sa nebude môcť dobre vyrovnať s hospodárskou súťažou, s takými gigantami, ako je Čína, Spojené štáty a podobne. A to preto, že sme takí rozdrobení. A e, musíme sa zamerať oveľa viac na štokholmský program, musíme rozmýšľať oveľa európskejšie, pretože bohatstvo rozmanitosti, rozmanitosti naozaj bohatstvo, to je niečo, čo nás nemôže čo nás nemôže brzdiť v našej snahe dosiahnuť tieto ciele. Ide totiž o podporu rastu spoločnosti a tu je veľmi dôležitý práve aspekt harmonizácie. Tí, ktorí, sa, ktorí začali budovať európsku stavbu, tí si musia uvedomiť, že nemusíme všetko harmonizovať pod európskou strechou, ale že by sme mali sa zamerať na uznávanie toho, čo je v inom členskom štáte. To je nový pohľad na budovanie jednotného územia. Je to prístup, ktorý nebol známy, keď sa budovali štáty. Tie sa budovali centralizovane. My sa tu snažíme o budovanie jednotného priestoru na základe dôvery v systémy v iných členských štátoch a uznávania ich postupov. A ide aj o to, aby spravodlivosť bola takto zjednotená a aby právo platilo všade rovnako. Preto sme vsadili na vzájomné uznávanie. Vzájomné uznávanie rozhodnutí súdov z, e, jednej krajiny v druhej krajine je niečo, čo sa dá dosiahnuť, pretože e, ako by sme sa dostali ďalej, ak by sa rozhodnutia jedného súdu neuznávali v druhej krajine? Aby sme toto všetko dosiahli, potrebujeme vytvoriť spoločnú sieť, spoločný priestor s právnou kultúrou, ktorá prevláda v našom priestore. Ide o to, aby sme právne e, vzťahy, aby sme výklad práva doviedli do určitého štádia rozkvetu, aby talianskí právnici, anglickí právnici boli najprv a sudcovia a obhajcovia boli v prvom rade európsky sudcovia, právnici, obhaj, obhajcovia. To je štokholmský program. A potom sú tu ďalšie konkrétne opatrenia, ktoré by som mohol teraz uvádzať, ktoré majú smerovať k tomuto. Napríklad právny predpis o dedickom práve je veľmi zaujímavý z tohto pohľadu pretože to vedie k tomu, že vlastne každý môže žiadať o dedičstvo bez ohľadu na to, v ktorej krajine to je a aké sú tam rôzne jednotlivé právne predpisy. Nič mu nemôže zabrániť e, nadobudnutí dedičstva. Druhá oblasť je e, nákup cez internet, online nakupovanie. Aj tu musí byť potom kupné právo jednotné, ako inak by sa riešili cezhraničné situácie pri kúpe produktov, kde by došlo k sporom Chceme mobilitu pracovníkov napríklad, ale ak právne predpisy nedržia tempo s týmto vývojom, tak e, sa dostaneme do slepej uličky. A to je podľa mňa to, o čo tu ide. Ide o to, aby sme spolu vytvárali právne systémy, ktoré systémy zbližujú. Nemusí to byť e, nevyhnutne harmonizácia, musí to byť postupné zbližovanie a takto dokáže EU rásť. A je dôležité, aby tí, ktorí právne predpisy e, uvádzajú do života rôzne zväzy, advokáti, prokurátori, sudcovia. To všetko sa musí udiať potom v kolektíve efektívne, hospodárne. To všetko musí byť poznačené touto právnou kultúrou a na to potrebujeme určitú prípravu, vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie právnikov e, a tak ďalej. To potrebujeme. Práve som si všimol, že ma niekto upozornil, áno, berem to vážne. Ide o to, aby vzdelávanie e, prokurátorov, sudcov, išlo ďalej, ale to je to posledné štádium, keď sa občan dobíja svojho práva. Najprv predsa príde právnik, advokát, ktorý pomáha občanovi a v tejto oblasti sme sa ešte vôbec nedopracovali k harmonizácii. Problémom Štokholmu je, že sa touto oblasťou nezaoberá. Ale samozrejme, my sa musíme pozerať aj do budúcnosti, nie tak veľmi do minulosti a tam potrebujeme teda pracovať ešte na tomto dôležitom prvku. Potom je tu ďalšia otázka právnej kultúry, ktorá sa týka nás, zákonodarcov, možno aj nás ako právnikov. My si myslíme, že to jediné právo, to základné právo, to hmotné právo je to najdôležitejšie a tam vznikajú legitimné očakávania občanov, ale keď chceme vybudovať jednotný program a chceme, aby sa toto právo stalo praktickým právom uplatňovanom v živote, na to potrebujeme proces, postupy a tu v procesnom práve sú ešte veľké rozdiely medzi jednotlivými štátmi. Sú to otázky postupov, procesov, ktoré bránia európskemu priestoru, pretože predpisy sú niekedy také detailné, že dokážu zablokovať určité kroky. A to je taká externá blokáda a tu naozaj musíme dosiahnuť zmenu kultúry. Procesné otázky sa veľmi často podceňujú a Štokholm mal viec k tomu, aby bol proces veľmi podobný, aby sa mohol vymeniť a to sa zatiaľ nepodarilo a preto by sme sa mali na túto oblasť zamerať. To znamená, že potrebujeme európske občianstvo, ďalej naháňam, nachádzame sa v kríze, lebo občania nedôverujú už tak EÚ, proste žijeme v kríze. A jedna z ciest, ako prekonať krízu, je rast v Európe, samozrejme, o tom nemusíme ďalej hovoriť. Ale potom ide o to, aby sme vytvorili teda európske bohatstvo. A druhá línia, je línia, kde sa postárame o to, aby občan z Talianska, Anglicka, Francúzska sa cítil ako Európan, aby európske inštitúcie vyžarovali európske občianstvo. Európske občianstvo by mohlo byť veľmi obohatené práve lepším e, lepšou implementáciou štokholmského programu. Mohli by sme napríklad preverovať, prečo existuje mnoho právnych predpisov, ktoré sa neuplatňujú, nevykonávajú. Našim motom musí byť vykonávanie, implementácia. Ja som bol poslancom aj v Taliansku a v prvom rade ide o to, aby sme rozprávali, o to máme od parláre rozprávať, ale potom musíme dosledovať aj to, čo sa deje po tých našich slovách. Vždy ide o to, že niečo schválime, ale po schválení sa to musí implementovať, vykonávať. To je tá osa e, šokomského programu, vykonávanie. A to sme uviedli aj v tomto materiáli, ktorý sme vám tu predložili. Ďakujem veľmi pekne. E A moje poznámky budú veľmi stručné. Ja už som sa dotkol otázky metodiky a hovoril som o tom, ako vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti zmenil do určitej miery spôsob nášho vnímania oblasti slobody, spravodlivosti a bezpečnosti a myslím si, že je len vhodné, aby sme sa tu odkázali na niektoré konkrétnosti. Ehm, samozrejme, nie je diskusie o potrebe zachovania demokratických hodnot. Ale v kontexte vstupu Lisabonskej e, zmluvy do platnosti potrebujeme niektoré veci posúdiť, prípadne urobiť určité štúdie, ktoré sa týkajú štokholského programu, tak aby sme zistili, kde sa nachádzame, v akej situácii sa nachádzame. Vy ste hovorili o niektorých národných programoch a podobne, ale je potrebné, aby sme urobili inventarizáciu, aby sme zabezpečili, že princíp proporcionality a subsidiarity bude rešpektovaný. Zároveň národné parlamenty majú svoje slovo v procese európskej integrácie. Ako môžeme na jednej strane si zachovať vysaté právomoci Európskeho parlamentu, ktorý je priamo volený európskymi obyvateľmi a ako to zosúľadiť potom s aktivitou národnými parlamentami. A potom je tu ešte otázka synchronizácie volebných období, ktorá môže byť e, veľmi dôležité a takisto otázka jednotného volebného zákona, e, ktorý zatiaľ nemáme a zrejme budeme musieť e, počkať až do začiatku ďalšieho volebného obdobia, teda potom, ktorý bude nasledovať po tomto nasledujúcom období. Ale keď sa pozrieme na prieskumy verejnej mienky v Európskej únii, tak e, zistíme, že nie. Každý si je napríklad vedomý e, existencie inštitútu občianskej iniciatívy. To je veľmi dôležitý inštitút. A myslím si, že je potrebné, aby sme urobili o mnoho viac, než doposiaľ ak chceme situáciu zlepšiť, tak aby sme zabezpečili eh, riadne fungovanie participatívnej demokracie. V každom prípade eh, teraz by som eh, chcel dať priestor ďalším rečníkom, pán Guerrero. Ďakujem, chcem sa poďakovať správodajcom tejto správy, ktorí nám už odovzdali predbežnú verziu správy. Nazdávam sa, že ako vždy tu máme istý pomer medzi ziskom a nedostatkami, ale je spravodlivé poznamenať, že v tomto prípade tie nedostatky sú veľmi významné. Pán Kasíny nám práve povedal, že iniciatíva, občianská legislatívna iniciatíva ešte stále um, chce ukázať svoj potenciál, pokiaľ Ide o účasť európskych občanov a mobilizáciu okolo legislatívneho návrhu, ktorý predkladá Európska komisia v každom prípade. Tento proces nebol doplnený žiadnou z iniciatív, až kým Európska komisia neiniciovala legislatívny proces, ako dôsledok niektorých iných iniciatív. A rovnako vidíme, že prístup k Európskejmu dohovoru o ľudských právach je jedným z bodov, ktoré sme mali implementovať ešte pred ukončením tohto parlamentného mandátu, pretože to bol mandát Lisabonskej zmluvy a s veľkým šťastím prejde 5 rokov, až kým to neschválime a kým nezačne proces ratifikácie zo strany členských štátov, ktorý sa ukazuje tiež komplikovaný a zdlhavý. Rovnako tu padla zmienka o niektorých záležitostiach, ako napríklad Schengen, že sa získali isté pokroky, pokiaľ ide o normatívny charakter, ale v reálnom živote došlo k niektorým krokom späť, pretože krajiny, ktoré neboli v Schengene predtým, ako sme začali rozvíjať štokholmský eh, program, naďalej nie sú v Schengene. A ďalej tu máme rezistenciu tých krajín, ktoré chcú tento program veľmi striktne aplikovať. Takže, ako som povedal, sú tu mm, zisky aj nedostatky, ale tie nedostatky sú veľmi významného charakteru. Nechcem moje vystúpenie zbytočne predlžovať, ale chcem sa ešte zmieniť o troch alebo štyroch bodoch, pokiaľ ide o iniciatívu, legislatívnu občanskú iniciatívu. V správe sa hovorí o technických problémoch, ale sú tu aj problémy iného charakteru, napríklad finančné, ďalej tu máme problémy kompr- záväzku komisie dať do rúk iniciátorov tohto procesu väčšiu ochotu podporiť ich v priebehu ich práce. Chcem tiež pripomenúť, všetci to veľmi dobre vieme, že nedávno v pléne v parlamente prebehla špecifická debata o spustení občianskej legislatívnej iniciatívy a možno, že by bolo vhodné v tejto debate E, zozbierať niektoré e, výroky a návrhy, ktoré odzneli na pléne. Pokiaľ ide o Európsky dohovor o ľudských právach, myslím si, že musíme byť kritickejší, ako je správa. Mali by sme vyjadriť polutovanie a zároveň kritiku vzhľadom na to, že rada, najmä rada, ten negociačný proces e, blokovala a ešte stále čakáme na rozhodnutie Európskeho súdneho dvora. Čiže na jednej strane sme e, vyslali istý impuls, aby sa e, toto rozhodnutie o kompatibilite Európskeho súdu urýchlilo, aby sa urýchlili procesy v zmysle uzavretia tejto záležitosti, ale zároveň môžeme kritizovať a vyjadriť polutovanie, že prešli 4 roky a vlastne pokročili sme tak, ako sme mohli pokročiť. Nemal som čas veľmi podrobne si správu prečítať, ale neviem, či v správe je obsiahnutá obava parlamentu, súčasná obava parlamentu ohľadne ochrany údajov, ako aj E, záležitosti, ktoré súvisia s intimitou európskych občanov a všetko, čo sa týka konfliktu súvisiaceho so spionážou, pretože toto e, nie, je, začalo ako problém USA, ale teraz sa to rozšírilo do celého sveta, komplikuje sa to, rozšírilo sa to na e, Veľkú Britániu a na ďalšie krajiny, vrátane Nemecka a mm, možno sa to môže stať aj v Španielsku. Ja teda tu nechcem karhať žiadnu krajinu a chváliť žiadnu inú, ale tento problém musíme nejakým spôsobom e, intenzívnejšie riešiť. A potom je to ešte referencia, lebo pán Kasiny a aj ja ako členovia AFKO sme prežívali celú dráhu toho európskeho volebného zákona a videli sme, ako sa nám nedarilo dosiahnuť, aby rozličné politické skupiny mali dostatočné vedomie a svedomie e, vložiť tam ambicioznejšie požiadavky, ako sú tie, ktoré sa tam ocitli. A preto chcem dať na uváženie, že ak zachováme titul e, jednotný volebný zákon, tak e, budeme čeliť tým istým problémom, ktorým sme čilili v správe, v správe DAF. Aj keď tu máme iný obsah, hovorí sa tam o pokroku pri zmenách, nazývame to Európsky volebný zákon. Keby sme to nazvali Európsky volebný zákon, nebudeme mať problémy, ale keď hovoríme o jednotnom európskom volebnom zákone, tak pravdepodobne tam problémy vystanú. No a to je všetko. Grazie. Vedo che ha chiesto di intervenire solo Ďakujem a teraz kolega Mače požiadala o slovo. o altre richieste di intervento? Sì, ecco, prego. Nech sa páči ďalší vystupujúci. Eh, voorzitter, dank u zeer. Eh, mevrouw Mathieu heeft de vergadering verlaten, maar eh, misschien mag ik toch nog een paar opmerkingen maken. Možno niekoľko pripomienok pani Matie odišla. V prvom rade súhlasím s pánom Berlingverom, že, že fungovanie vnútorného trhu a rast ekonomiky závisia od dobrého právneho prostredia, dobrej právnej podpory. Zoberme si napríklad kúpne právo, obchodné právo v Európe, tak je dôležité, aby sme v tejto oblasti viacej urobili. Druhá poznámka, ktorú chcem urobiť, je budúcnosť štokholmského programu. Musím povedať, že za posledné 4 roky som sa pozeral na štokholmský dokument ako na niečo veľmi cenné a tam sa opisuje, že čo robíme my ako Európska únia práve v oblasti práva. 22 rokov som bol poslancom vnútroštátneho národného parlamentu a keď Európska únia a jej parlament sa stanú takým čas, keď Európska únia cez parlament vydáva toľko zákonov, tak vnútroštátne parlamenty sú potom zaplavované a prekvapené tým, čo sa deje. A preto by sme sa mali spýtať predsedu komisie, ako vyzerá budúcnosť štokholmského programu, ako ju dokážeme zabezpečiť. Ja viem, že v Lisabone je takýto program ako keby naznačený, ale pokiaľ ide o národné parlamenty, tak ich úloha je veľmi dôležitá a je dôležitá, aby sme mali taký právny dokument, ktorý by im ukázal, čo robí Európska únia v tejto právnej oblasti a to je podľa mňa to najdôležitejšie posolstvo. Skúsme zatiahnuť vnútroštátne parlamenty do tejto činnosti, nielen tým, že im ponúkame niektoré takéto veci, jednotlivé stromy, ale ponúknime im celý les. Ďakujem. Grazie. Mm, non ci sono altri. Ďakujem pekne. Takže už sa o slovo nikto nehlási. ale nie, nech sa páči, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel krátko vyjadriť a pomerne konkrétne k e, návrhu e, správy a je to bod číslo 50. Myslím si, že je, je to veľmi dôležité, to, čo je uvedené v tomto bode, kde sa hovorí, že Parlament s uspokojením víta e, iniciatívu Európskej komisie, ktorá sa týka Justice Scoreboard e, v oblasti e, občianského práva, obchodného práva a správneho práva a taktiež vyjadruje presvedčenie, že zvýšenie úrovne, že potrebné zvýšiť úroveň právnej kultúry a úrovne, na ktoré funguje E, uplatňovanie spravodlivosti. Toto závisí od kvality fungovania súdu a e, rovnako od prípravy sudcov, ktorí riešia spory a ktorí rozhodujú tieto spory. My o tom v našich diskusiách často hovoríme v rámci výboru Júri a myslím si, že sa zhodneme, pokiaľ ide o dôležitosti uskutočňovania spoločných školení pre Eh, pracovníkov v sektore spravodlivosti a týka sa to nie iba sudcov, ale aj prokurátorov a iných predstaviteľov práva. To, čo ma ale znepokojuje v formulácii 50, budú 50, sa týka výzvy eh, riešiť. Eh, jednoducho my máme takú mániu, že my by sme všetci chceli, všetko chceli poňať tu v tomto Európskom parlamente, nehľadia za to, že už existujú inštitúcie, ktoré sa vec, vecami tohto typu zaoberajú. Pokiaľ ide o Justice Scoreboard, tak tento sa robí vo všetkých oblastiach práva. Čo to znamená vo všetkých oblastiach práva? Znamená to, že aj v tých oblastiach, v ktorých Európska únia nemá vlastné kompetencie a preto aj Európsky parlament o nich môže síce diskutovať, ale nemá kompetencie v právnom slova zmysle. Chcel by som vám pripomenúť, dámy a páni, že už existuje agentúra, ktorá sa nazýva Agentúra pre základné ľudské práva, ktorá každoročne robí hodnotenie, e, v ktorom je spomienka e, e, zmienka v tejto správe a zdá sa mi, že nie je celkom náležité, aby sme vstupovali do oblastí momentálne, v ktorých Európsky parlament nemá kompetencie. Chcel by som poprosiť, pretože veľmi často spolupracujeme a veľmi radi e, spolupracujeme, ale chcel by som konkrétne poprosiť výbor LIBE, aby e, upriamila pozornosť najmä na to, kde sú výlučné kompetencie právneho výboru a poprosím, pochopme, my nikdy E, nebudeme mať v rámci výboru Júri tie e, právomoci, ktoré sú e, spoločnými právomoci. A chcel by som takisto vás poprosiť, aby ste vy sa nemiešali napríklad do našej oblasti. Ja tu hovorím o článku 50 a 51. E, to sú prípady, kedy je to evidentne výlučná kompetencia výboru júry. pretože potom e, vzniknú e, rozdiely v názoroch a o to nám predsa nejde. O čo nám ide? Ide nám o spoločné, zmysluplné a, a dobré riešenia pre všetkých. Allora, prima della replica da parte dei relatori, credo le due parole di replica. Áno, takže ja ešte e, by som chcel reagovať na to, čo zaznelo, ale predtým, než tak učiním, e, poprosíme zástupcu komisie. Máme tu zástupcu komisie? Pán Vincenfelder a pani Sepalia. Kto by sa chcel ujať slova? Prosím, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som z DG vnútro, ale budem hovoriť aj v mene kolega z DG Spravodlivosť. My sme s záujmom sledovali túto interesantnú diskusiu, veľmi rýchla reakcia, predbežná reakcia. Vítame eh, eh, tento návrh správy, ktorý nám bol daný do pozornosti. Myslím si, že je to veľmi komplexný dokument a my, podobne ako podpredsednička komisia eh, Reding, Glova a komisárka Malstromová, zdieľame názor parlamentných výborov v tom, že Každé nové úvahy o budúcnosti a o tom, čo by malo nasledovať po ukončení štokholmského programu, by sa mali e, vkladať do kontextu nového inštitucionálneho rámca, ktorý bol prijatý vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti a preto samozrejme e, tieto úvahy by mali plne e, zahrňať aj Európsky parlament a nemali by byť obmedzené len na radu a komisiu. Taktiež chcem zdôrazniť, že keď hovoríme o v budúcich strategických úvahách je potrebné zasadiť ich do globálneho kontextu a posúdiť tie výzvy, ktorým stojí Európa interne, ale aj externe. A tým, že prepojíme e, budúce naše činnosti s tými výzvami, ktoré identifikujeme, tým budeme schopní rozhodnúť sa o hlavnom smerovaní našich prác do budúcnosti. Dovolte mi tiež povedať tri drobnosti, alebo tej drobné poznámky, ktoré sa týkajú návrhu správy. Prvá, my vítame to prepojenie na hospodárske ozdravenie. Toto je e, v zásade v súlade s tým, e, o čom diskutujeme v komisií, na úrovni komisárov, ale takisto na úrovni odborných e, útvarov komisie sme si vedomí prepojenia medzi hospodárskym ozbremením a efektívnejším fungovaním systému spravodlivosti a tak ako to e, vysvetlil pán spravodajca, takisto sme si vedomi prepojenia medzi mobilitou a migráciou hospodárským oživením. Sme toho názoru, že, ak, že migrácia nie je všeliekomná, všetky problémy súvisiace s konkurencieschopnosťou stále zohráva veľmi významnú úlohu a v tomto zmysle tiež vítame odkaz uvedený v správe na nízk, malý pokrok v oblasti legálnej migrácie. Taktiež chcem privítať to, že správa sa zameriava na implementáciu európskej legislatívy. Na jednej strane je určite pravdou, že toto je veľmi mladá politická oblasť, ktoré je potrebné ešte vytvoriť pravidlá a pravdepodobne sa nám povedať, že jednoducho e, potrebujeme trošku viac Európy než menej Európy, ale rovnako pravda, že ak, len ak budeme vážne e, implementovať tie e, pravidlá, ktoré sme my a vy ako spoluzákonodáca prijímali, len vtedy budeme môcť môcť hovoriť o skutočnej oblasti slobody a spravodlivosti a bezpečnosti. A keď hovoríme o implementácii, nehovorím len o formálnej implementácii, ale takisto aj o vecnej implementácii. A to je bez pochyby oblasť, kde je možné urobiť o mnoho viac a my tak bez pochyby hodláme učiniť. A moja posledná poznámka, pán predseda, sa týka vonkajšej dimenzie tejto oblasti politiky, ktorá, ako viete, je veľmi silná a rozvinutá ja nebudem hovoriť o podrobnostiach, ktoré súvisia s medzinárodnými zmluvami alebo nedávnym partnerstvom pre mobilitu, napríklad s Marokom, ktoré bolo podpísané nedávno, ale toto je tiež pravdepodobne niečo, nad čím by sme sa mohli spoločne zamyslieť v budúcnosti vzhľadom na e, dôležitosť kontextu strategických partnerstiev. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, takže Odpoveď spravodajcov sa môže, môže zmeniť poradie. Môžeme zmeniť poradie e, rečníkov alebo teda spravodajcov. Ja osobne som si poznačil niektoré komentáre, napríklad pán Guerrero hovoril o jednotnom volebnom zákone a myslím si, že má pravdu, mali by sme hovoriť o európskom volebnom zákone. To si treba poznačiť. Potom tu bol ďalší komentár ktorý tiež myslím, že to bol napokon pán Guerrero, pokiaľ ide o občianskú iniciatívu, kde sa dožadujú nielen technické spresnenia, ale takisto aj aktualizované politické aspekty. To, táto práca by mala byť užitočná aj pre budúcu legislatívnu prácu v budúcom volebnom období a preto si myslím, že je dôležité brať tieto komentáre do úvahy. A tu by som chcel zdôrazniť význam unitárnej normy, pokiaľ ide o imigráciu sudcovia, by sa mali cítiť skôr Európania ako národní e, sudcovia, ako povedal pán Berlinguer, a hranice takisto by mali byť nielen e, talianske, španielské, litovské, ale aj európske. A to hovorím na Margo priestoru e, slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. To je môj osobný komentár, ktorý som chcel sem pridať. A neviem, či pán López Aguilar si žela niečo doložiť. Všetky stanoviská, ktoré tu odzneli, sme vzali na vedomie. Aj sme si poznačili vystúpenia troch rečníkov, vzali sme, e, poznačili sme si po, e, obsah vystúpenia. Chcel, chcel by som poďakovať za kritický prístup k tomu, čo sme nedosiahli, e, za kritický pohľad na politické, nielen technické ťažkosti, na vízy, ktoré pred nami stoja v oblasti základných ľudských práv. A to nie len e, v dôsledku e, kodanskej dilemy, ale aj v poslednom dobe odhaleniami v súvislosti s programom prísma. E, bol to najskôr len problém USA, ale následne sledovali ďalšie odhalenia a tie môžu spochybniť e, privátnosť alebo intimitu európskych občanov, tak ako im ju zaručuje Charta ľudských práv Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti z Lisabonskou zmluvou a má rovnakú právnu hodnotu. A ďalšia vec sa týka významu posilnenia a zdokonalenia zapojenia Európskeho parlamentu do nás rozširovania e, priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti v súvislosti s Lisabonskou zmluvou a takisto aj splniť mandát Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o spoluprácu s národnými parlamentami. My všetci si tu uvedomujeme, že to je nový, nové územie, ktoré my teraz objavujeme Nikdy predtým Európsky parlament nebol trestným legislátorom, nikdy nepríjmal legislatívu v oblasti trestného práva, nikdy predtým tu nebola taká komplexná potreba sledovať prácu Európskeho parlamentu národnými parlamentami. Ale táto práca so všetkými ťažkosťami, ktoré nie sú zanedbateľné, je efektívna a preto toto všetko má potom dopad aj na eventuálne príležitosti alebo nie aby e, za štokholským programom nasledoval nejaký ďalší 5-ročný program, lebo ako viete, predchádzajúce programy sa riadili logikou medzivládnej spolupráce a zastúpené vlády za stolom Rady ministrov vnútra týchto krajín schváľovali minimálny program, ktorý treba e, pripraviť na budúcich 5 rokov za účelom e, splnenia cieľov a zároveň vytvorenie e, priestoru slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, ktorý bol vždy rezervovaný medzivládnej spolupráci a potom e, to boli normatívne techniky a roz, e, rámcové rozhodnutia v rámci tretieho piliera. Lisabonská zmluva vytvorila iné princípy, pokiaľ ide o bežné legislatívne postupy a lisabonizácia tretieho pilieru a príprava noriem pre budúcnosť si vyžaduje diskusiu a to bude cesta, ktorou sa budeme uberať v budúcich mesiacoch a budeme hovoriť o možnom nasledujúcom programe alebo nie. A Rada a komisia by si mali uvedomiť, že Európsky parlament je tu preto, aby tu zostal v priestore slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Takže nie je na mieste e, znižovať alebo zatvárať dvere. Neviem, akým slovom sa to najlepšie preloží do európskych jazykov, ale jednoducho Európsky parlament ani v tejto oblasti slobody, e, spravodlivosti a bezpečnosti nemožno ignorovať. Ďakujem. Ďakujem. Súhlasím s tým, čo tu zaznelo. Bereme to na vedomie. A určite e, to aj zohľadníme. Sa, veľmi sa teším najmä tomu, čo tu povedala komisia. Tá práca, ktorú sme odviedli, mám na mysli aj článok 50, a síce, že sú tu takéto iniciatívy, že sa pripravuje uznesenie. Toto je niečo, čo by malo mať aj výsledok, dôsledok. Dôležité je, aby sme urobili aj také priebežné hodnotenie v polovici termínu, v polovice, polovici obdobia. A mali by sme vychádzať z toho, že to hodnotenie, ktoré teraz spravíme, má slúžiť aj na to, aby sa zohľadnili tie návrhy, myšlienky, ktoré tu zazneli. Uh, aby sa zohľadnili požiadavky, aby sa upravil kurz, smerovanie, keď to bude treba, povedzme v malom rozmere samozrejme. Nehovorím, že sa musí teraz všetko, čo sme doteraz urobili, zmeniť, ale hovorím o tom, že treba zohľadiť niektoré citlivé otázky v tých témach, ktoré považujeme za dôležité, za správne, aby sme tento priestor spravodlivosti aj bezpečnosti dosiahli Musí to mať teda vplyv na občana. Zdá sa, že práca už dospela ku koncu, ale aký je časový harmonogram? Vyzerá to tak, že 3. septembra Máme lehotu na pozmenujúce návrhy do 12. Potom preskúmanie pozmenujúcich návrhov na ďalšom spoločnom rokovaní 23 alebo 24 september, ak s tým súhlasíte. A nakoniec by sme hlasovali o pozmenujúcich návrhoch na ďalšom spoločnom e, stretnutí 14. oktobra 2013, ak by ste s tým súhlasili. A zatiaľ mi neostalo nič iné, len sa vám poďakovať a zaželať vám pekné prázdniny. Koniec.